Dear colleagues, our meeting. Kolegyne a kolegovia, môžeme začať. Prvý bod nášho programu to je schválenie programu rokovania. Chcem pripomenúť kolegyňam a kolegom, že e, hlasovanie o typovom schvalovaní, to je bod 11, pán Fielner sa tým zaoberá, je teda odložené na 28 ak nie sú žiadne námietky, tak návrh programu môže byť prijatý s týmto pozmenením. Bod 3 oznámenia. E, stretnutie pracovnej skupiny LIFE. To sa bude konať zajtra 8. novembra od 13. do 15. hodín a to v miestnosti ASP 3G2 a budú tam e, ľudia zodpovední za program LIFE z e, DG Environment a ja sme a toto stretnutie je otvorené všetkým členom Envy. Eh, potom eh, pekná správa z misie Envy v región Val- Alverbandrúr, eh, Esensko, Nemecko. A tu teda máme k dispozícii dokumenty a bolo to 20. 19. a 21. septembra toto stretnutie. Potom bod 3, spoločné stretnutie Agri, Envy, ITRE a to sa bude konať v Štrasburgu 21. novembra v pondelok o 19. hodine a bude sa e, týkať e, stratégie Európskej e, únie v oblasti lesného hospodárstva. Bude tam pán komisár Hogan a návrh programu bude čoskoro rozoslaný a máme teda zabezpečené tlmočenie do, tlmočenie do, 20, do 21 jazykov a e, samozrejme záznamy z rokovania budú pri, e, dostupné elektronicky a web streamované. Takže ja chcem pripomenúť, že máme ešte zápisnicu stretnutia 23. 4. mája, 21. júna, 11. 12. júla a 8. septembra. Ak nie sú žiadne námietky, tak tieto zapisnice môžeme schváliť. No a teraz bod 5 nášho programu a to je výmen, výmena názorov s pánom Gertom Danzetom, výkonným rediteľom ECHA. Ako viete, máme pravidelný dialog s touto agentúrou a toto je s prihliadnutím e, takisto k nášmu každoročnému, našej každoročnej výmene názorov. A dnes budeme mať možnosť diskutovať o pracovnom programe agentúry ECHA, konkrétne o stratégie do roku 2000, strategických cieľov do roku 2018. Takže ja dám hneď slovo pánu Dansetovi a potom neskôr začneme e, samozrejme vyjadreniami e, členov výboru. Takže máte slovo, prosím. Ďakujem Dobré popoludne. Pán predseda, eh, páni eh, dámy podpredsedovia, eh, členovia výboru, ja som veľmi rád, že môžem byť tu na tejto výmene názorov o aktivitách agentúry ECHA. Na úvod sa pokúsim e, opísať e, príspevok našej agentúry v príslušnom kontexte, to znamená príspevok, e, pokiaľ ide o tie výzvy, ktorým Európa dnes čelí. Budem hovoriť o niektorých osobných výzvach takisto a teším sa aj na vašu reakciu a rád odpoviem na všetky otázky, ktoré prípadne budete mať na konci. Takže toto je skutočne náročná doba a takisto e, sa spomaluje hospodársky rast, obyvateľstvo je nespokojné, máme tu zmeny klímy. Takže my sme kľúčoví pri reakcii na všetky tieto výzvy a každý, každá európska inštitúcia podľa mňa musí prispievať k hľadaniu riešení. Opačnom prípadne budeme len súčasťou program, e, problému. Takže ja vysvetlím, ako to robíme my. My e, sa snažíme jednak zistiť, čo funguje v Európe aj v oblasti e, chemických látok. Na to môžeme byť e, pyšní na svoju aktivitu e, v tejto oblasti. Markus Aurelis povedal, že imitácia je najúprimnejšou formou vlastne pochvaly alebo lichotenia a my sme skutočne polichotení tým, ako nás ostatní v Európe napodobňujú. My teda skutočne prispievame k lepšiemu životu európskych občanov tým, že robíme Európu lepšou, ale takéto zlepšenia nie sú možné cez noc. Rič ako taký bol revolučný, ale tie dôsledky sú skôr evolučnej povahy. E, to už nie je také možno vzrušujúce, ale e, potichu a efektívne v zákulisí tie, ten zákon, ktorý e, Európska únia uviedla do platnosti pred desiatimi rokmi, má veľmi pozitívne účinky na životné prostredie a zdravie všetkých. Legislatíva ríš skutočne konkrétnym spôsobom zlepšila životné podmienky, zlepšuje životné prostredie a zdravotný stav. Týka sa to olova Donedávna ste mohli nájsť olovo eh, v rôznych spotrebných eh, produktoch, ako napríklad eh, trička z potlačov alebo rôzne plastik a podobne. A to spôsobo, olovo spôsobuje trvalé poškodenie mozgu, najmä u detí do veku troch rokov. Použitie olova je teda v takýchto produktoch dnes obmedzené. 30 milió- 13 miliónov mladých detí už teda nie je vystavených pôsobeniu olova a vedie to zároveň aj k úsporám vo vzdelávaní. Je mnoho ďalších stovky eh, príkladov eh, látok, stoviek látok, ktoré sú teraz predmetom skúmania a prísnejšej kontroly. Spoločnosti v celej Európe ich eh, využívajú svoje lepšie vedomosti o vyrábaných látkach a bezpečnejších výrobkoch na trhu Čoraz viac spoločností sa ujíma iniciatívy a vylúčujú z výrobného procesu nebezpečné látky. A to z vlastnej iniciatívy. A toto je veľmi dobrá správa pre všetkých v Európe. Druhý príspevok ktorý e, sme priniesli občanom, sú vedomosti. Kofi Annan povedal, že vedomosti znamenajú moc a informácie oslobozujú. Ak je to pravda, tak REACH skutočne dáva túto moc aj našim občanom. Minulý rok som vám hovoril o zlepšenom spôsobe vyhľadávania chemických látok a o lepšej informovanosti o chemických látkach na našich webových stránkach. A ja som veľmi rád, že môžem povedať, že 2 milióny ľudí od spustenia v januári tohto systému to začalo používať a používajú to na to, aby zistili informácie o dôsledkoch konkrétnych chemických látok na ich život, život ich eh, rodinných príslušníkov, eh, zákazníkov a životné prostredie a to ovplyvňuje potom rozhodnutia, ktoré robia. Je to najširšia databáza o chemických látkach na svete. Je E, sú tam údaje o 120 tisíc e, e, chemických látkach a tie sú k dispozícii bezplatne. A my pracujeme ďalej a naši výskumní pracovníci a výskumní pracovníci, novinári a podobne budú môcť takto, vďaka tomuto systému porovnávať rôzne údaje. My máme údaje, ktoré teraz sú praktickejšie pre obyvateľov a Zároveň pracujeme na nových webových stránkach priamo zameraných na obyvateľov. Ako viete, komisia nás požiadala, aby sme sa stali hostiteľmi Európskeho observatória UNANUS a e, my sa skutočne budeme snažiť o to, aby spotrebitelia mali čo najlepšie e, informácie o e, nano látkach, ktoré, ktorým sú vystavení Takže my e, takto postupujeme, aj pokiaľ ide o tie najaktuálnejšie témy. Samozrejme, tie vás neprekvapia. My sa zaoberáme analýzou klasifikácie e, látok, ktoré sa e, javia ako kancerogéne a snažíme sa občanom vysvetliť proces harmonizovanej klasifikácie a to tak, že e, zverejňujeme vyhlásenia o záujmoch všetkých, ktorí sú zapojení, potom robíme verejné prezentácie a takisto aj na zasadnutiach rôznych výborov a e, konkrétne aj na budúci mesiac sa týmto, týmto, túto problematikou budeme zaoberať a dúfam, že uzavrieme e, prácu na, tomto, na tejto téme na, do leta budúceho roka. A Ďalšou témou je testovanie chemických látok na zvieratách. Ľudia od nás požadujú, aby sme prispeli k tomu, aby sa takáto praxa, prax zastavila. My vieme, že úplné zastavenie takéto praxe nie je možné. Ide tu napríklad o také údaje, ako je karcinogenita alebo reprodukčná toxicita. Tá, tam sa to bez týchto testov nezaobíde, ale my sa snažíme maximálne obmedziť toto testovanie. Snažíme sa presvedčiť spoločnosti, aby hľadali pokiaľ možno náhradné možnosti, kým, zač- kým teda požiadajú o možnosť testovať takéto látky na, na zvieratách. V decembri v Bruseli sa o tomto bude takisto rokovať. A druhá otázka, ktorú som už na začiatku e, zdôraznil, je slabý hospodársky rast chemický a e, metalurgický priemysel sú veľmi dôležité pre príjmy, ale zároveň sú samozrejme základom pre e, celý e, výrobný priemysel v Európe. Chemický priemysel produkuje látky, ich rizika, ktoré však predstavujú, musia byť dobre chápané a pod kontrolou. A to potom robí hospodársky zmysel ale zároveň to vedia aj k zelenším výrobkom. A výrobky, ktoré sú v súlade s REACH, majú takisto aj veľkú marketingovú výhodu na celom svete v dnešnej dobe. Ide nám o to, aby sme vylúčili z používania tie najnebezpečnejšie látky a my sa snažíme viesť inovatívne spoločnosti k tomu, aby hľadali alternatívy. Americkí akademici zistili, že legislatíva Európskej únie efektívnejšie vytláča nebezpečné chemické látky v Európe na okraje než Spojených štátov. Vyše 1500 nových a zelenších, zelenších e, chemických látok bolo e, zaregistrovaných e, v Európskej únii. Takže aj tu pomáha rič, to znamená znižuje E, právne požiadavky na uvádzanie nových e, látok e, na trh a látok, chemických látok, ktoré sa používajú vo výskume a vývoje, vývoji. Samozrejme, treba brať do úvahy aj spätnú väzbu priemyslu, pokiaľ ide o ríč. To najmä platí pre spoločnosti, ktoré žiadajú o povolenie na používanie chemických látok, ktoré predstavujú tie najzávažnejšie výhrady. My sa snažíme maximálne pracovať so zainteresovanými stranami tak, aby to, ten súlad bol skutočne e, finančne dostupný, predvídateľný a e, dosiahnutelný. Ide o finančnú a ďalšiu podporu na európskej úrovni, aj na celoštátnej úrovni, aj štátnej úrovni, pretože súlad to je skutočne v záujme všetkých. A tým sa dostávam k otázke súvisiacej s hospodárským rastom a konkurencieschopnosťou. Tam takisto môžeme zohrávať dôležitú rolu. Európske firmy investovali veľa času a peňazí do toho, aby e, e, vyprodukovali údaje, ktoré požaduje ríč o látkach ktoré vyrábajú. Ide o bezpečnejšie chemické látky a takisto o plnenie e, právnych požiadaviek na ďalšie bezpečnostné požiada- e, nároky. Samozrejme, REACH možno použiť ako základ pre ochranu vody, e, pre legislatívu pre ochranu vody a ovzdušia a tak ďalej. Tým, že to umožníme, relevantná Eh, legislatíva Európskej únie pomôže európskemu priemyslu, pretože eh, tie procesy budú menej finančne náročné. REACH teda určite je skutočne silným stimulom pre inovácie, hoci to predstavuje pre priemysel určité náklady a my musíme kapitalizovať, maximálne využiť eh, túto, túto, tú ochotu investovať a zvyšovať bezpečnosť zo strany európskych e, firiem. E, ďalším cieľom je e, zvýšiť možnosť obnoviteľnosti nedostatočných zdrojov. Chemické látky majú vplyv samozrejme na životné prostredie. Tým sa musíme zaoberať. Chemikálie sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou obehového hospodárstva a my musíme e, rozvíjať európske, podporovať rozvíjanie európskych politík v tomto smere. To je ďalší príklad toho, ako je Európa jedným z čelných hráčov vo svetovom meradle s pomocou agentúr a mm, samozrejme, ako je tá naša e, a e, prostredníctvom tohto procesu, kde predkladáme informácie takým výborom, ako ste vy, tak toto všetko môžeme dosiahnuť. Mňa inšpirovali slova pána prezidenta Obamy. Obamu. Ja som len bežcom v štafetovom behu a mojou úlohou je odovzdať štafetu tým, ktorí budú bežať po mne. Takže Máme tu ten termín 2018 na, e, pre legislatívu REACH. E, toto je veľmi dôležité, pretože len ak sa podarí splniť e, tento termín, tak budeme mať to, čo REACH požaduje, to znamená ucelené vedomosti o chemických látkach na európskom trhu v dnešnej dobe. Spoločnosti budú registrovať oveľa viac chemických látok do tohto termínu než kedykoľvek predtým, vrátanie takých látok, ktoré sa robia v podstate možno len v množstve jedna tona ročne. Veľa spoločností si totiž ešte stále neuvedomuje svoju zodpovednosť a iné sa rozhodli neregistrovať svoje chemické, chemické látky, ale neinformovať o tom ani za, zákazníkov. To by mohlo pre nich mať e, veľmi zlé dôsledky. Takže treba, aby sme skutočne túto, to posolstvo dostali e, do sveta. E, aj to a to tak, aby si uvedomili spoločnosti, že aj chemikálie, ktoré sa vyrábajú v malom množstve, e, treba registrovať. A ak budú potrebovať pomoc, môžu sa obrátiť na nás. Druhá obava, ktorú mám, sa týka kvality údajov, pokiaľ ide o chemikálie, ktoré sa u nás zaregistrovali. Asi dve tretiny tých spisov, ktoré sme doposiaľ preskúmali, nemajú dostatočné údaje, najmä pokiaľ ide o dlhodobé účinky týchto chemických látok nemáme e, skutočný prehľad e, o riziku, ktorému sa vystavujeme v prípade týchto e, vysokorizikových látok. Ako iste chápete, my sa venujeme úzku témam, v ktorých máme veľké obavy o obsah danej chemikálie a tiež sa snažíme čo najviac zmierniť negatívne dopady, ale tento problém sa bude musieť riešiť, ak to bude nevyhnutné aj testovaním na zvieratách. Nemôžeme sa spoliehať iba na formálny, ale pomalý proces príjmania rozhodnutí. Musíme sa snažiť zapojiť do toho aj celkový sektor, aby sme dosiahli dostatočné normy. Aj váš prínos v tomto prípade oceníme. Ďalej, čo sa týka procesov povedovania autorizácií a najmä ako naše výbory zohľadňujú socioekonomické faktory v tomto procese. Prijali ste uznesenie 25. novembra 2015 a tým ste spustili tento proces revízie odvtedy. vtedy aj s podporou našej správnej rady. Už sme sa podrobne zamysleli nad eh, vašim eh, kritickým postojom a tiež sme prijali isté praktické eh, opatrenia. Sme tiež sme absolvovali plodné diskusie s komisiou, poslancami a tiež so všetkými aktérmi v júni o podpore tých socioekonomických faktorov vo fáze analýz. Taktiež z praktického hľadiska poskytujeme konkrétne praktické poradenstvo firmám, ako lepšie zohľadniť e, socioekonomické dopady e, opatrenia, a taktiež vyhodnotiť alternatívy a tiež zdôvodniť, ak e, takáto alternatíva ešte neexistuje, prečo sa nemôže využiť. Spolu s komisiou sa snažíme zjednodušiť celý tento proces v prípade náhrady delov a taktiež látok, e, ktorých e, objem je o niečo väčší. Tiež sme e, sa už venovali analýze vášho stanoviska, a to veľmi podrobnej analýze, a tiež prijednávame ďalej ďalšie kroky vychádzajú z vašho postoja, z vašej správy. Ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem za to, že ste E, nás pozvali na toto stretnutie a chcel by som ešte vyjadriť nádej, že aj naďalej budeme úzko spolupracovať aj v najbližších mesiacoch. Chcel by som ešte oceniť prínos pani Julie Girling, ktorá je našim kontaktným e, človekom vo vašom výbore a ktorá sa správa veľmi príkladne vo svojom odbornom zanietení k tejto téme. Tiež ma teší, že onedlho privítame delegáciu v Helsinkách z vášho výboru a dúfam, že aj na krátkom stretnutí, ktoré e, Julie organizuje sa teda do poludnia, sa zídeme v hojnom počte. Ešte raz si dovolím vysloviť nádej, že naša spolupráca bude aj v najbližšej budúcnosti čo najplodnejšia. Ďakujem pekne za pozornosť a rád odpoviem na otázky. Ďakujeme. A teraz začneme tým, že dáme slovo pani Julie Gerling, ktorá je kontaktnou osobou pre túto agentúru pre chemikálie. Ďakujem pekne pán predseda. Ďakujem aj Gertovi za jeho láskavé slova. Nebudem teraz e, prechádzať e, celou prezentáciou, nebudem ju podrobne analyzovať, aj keď som ju považovala za veľmi užitočnú. Chcela by som upraviť e, pozornosť len na konkrétnu tému. A number of actors na ktorú ma upozornilo viacero subjektov aj z e, samotného sektora, je e, mimo vládky na to upozornili a síce dostupnosť informácií. Už ste to častočne naznačili vo svojom prejave. Ide o to, že viacero agentúr, vaša agentúra, EMA a aj EFSA, zhromažďujú podobné druhy informácií a to sa bude ešte viac prehlbovať najmä eh, v oblasti endokrinných disruptorov a chcela by som sa vyjadriť k tomu, ako sa k tomu možno postaviť trochu inak. A síce šírenie informácií, dôvernosť informácií, formát eh, a tak ďalej. Každá z týchto agentúr eh, totiž sa stavia k podobným informáciám trochu odlišne podľa toho, na čo sa vo svojom rozsahu postupnosti zameriava daná agentúra. A tiež vychádzajú z interných pravidel interného rámca a fungovania danej agentúry a tiež e, sa opierajú o potreby daného odvetvia. Ak by teda agentúry súhlasili s prijatím harmonizovaného prístupu k e, údajom, najmä k údajom, ktoré sa týkajú bezpečnosti, pri ktorých e, má verejnosť veľké obavy, najmä v kontexte testovania na zvieratách, čo je samozrejme pochopiteľné a už máme mnoho poznatkov, ktoré nám naznačujú, že v dôsledku nariadenia REACH sa zvyšil objem testov na zvieratách. A vzhľadom na to a tiež vzhľadom na to, že e, národné regulačné orgány tiež zhromažďujú údaje, ako aj súkromné subjekty zhromažďujú obrovské množstvo informácií a údajov. Myslím si, že v tejto fáze by sme mali požiadať naše agentúry o takýto harmonizovaný prístup. A Malo by to prebehnúť oficiálne a podľa mňa náš výbor by sa mal ujať iniciatívy. Myslím, že najvhodnejší spôsob, ako k tomu postaviť, by bolo zrejme zorganizovať vypočutie, na ktorom by sme dali priestor všetkým trom agentúram. V dosť neformálnom eh, formáte podľa mňa. Eh, chcem sa vás teda opýtať, či súhlasíte s tým, že je potrebné si niečo urobiť a či by vaša agentúra bola ochotná podielať sa na takomto procese, ak by sa spustil. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Julie. A ďalej pokračujeme. Dostáva slovo náš podpredseda Pavel Poc. Ďakujem. Teší ma, pán Deser, že ste prišli. Ja totiž obdivujem veľmi vašu agentúru. Iste si spomínate, minulý rok Európsky parlament prijal uznesenie, ktoré si e, získalo veľkú e, podporu, čo sa týka povolovania. PV recyklovaných eh, látkach PVC. Toto povolovanie povolila výbor eh, agentúry ECHA, aj keď eh, boli veľké výhrady a napriek tomu, že sa potvrdilo aj zvýšené riziko pre eh, pracovníčky, ktoré prichádzajú do kontaktu s týmito látkami. Eh, ďalej ehm, pracovníci eh, správnej rady ECHA a taktiež ehm, niektorí poslanci sa vyjadrili tiež k socioekonomickým dopadom. Celé toto pripomienkovanie ste spomenuli. Ďakujem vám za váš pozitívny prístup aj za celý tento proces, ale predsa len si dovolím takú trošku provokatívnu otázku, aká je teda situácia teraz Chcem sa opýtať, či e, výbory agentúry EK zmenia svoj postoj a či budú dostatočne odvážne zamietať e, tieto žiadosti aj v prípade e, dokázanej vysokej miery rizikovosti a aj v prípade, že existujú alternatívy. Ďakujeme pekne, pani Dali. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pán Dasart, za to, že ste prišli. Chcela by som spomenúť zoznam 117 látok, tento zoznam vypracovala agentúra EFA e, pri vyhodnocovaní akčného plánu na obdobie 2017 až 2019. Množstvo látok, e, ktoré sa bude vyhodnocovať na budúci rok, 24 látok, je o mnoho nižšie ako v posledných rokoch. A agentúra sa vyjadrila v tejto súvislosti, že musí uzavrieť kontroly plnenia pri väčšine týchto látok ešte predtým, než môže pristúpiť k vyhodnocovaniu týchto látok aj keď súhlasím, že v istom zmysle to dáva mm, zmysel, predsa len by som chcela vám e, položiť niekoľko otázok. Predovšetkým, ako dokážete zaistiť, že napokon neodmeníte tie firmy, ktoré poskytujú e, menej kvalitné e, spracované žiadosti. A v iných prípadoch dôjde ku poneskoreniu schvaľovania a dokonca v niektorých prípadoch až 4 roky predtým, než sa začne skutočný proces vyhodnocovania. Na to, aby komisia splnila cieľ eh, všetkých látok, relevantných látok na zozname do roka 2020, samozrejme bude eh, potrebný efektívny a relatívne rýchly prístup, ale na druhej strane zaznievajú obavy, že aktuálny proces um, trošku spomaluje um, konanie vo veci um, rizikových látok. Myslíte si, že takáto kritika je oprávnená a ak áno, ako chcete zakročiť a kedy, e, teda respektíve, či si myslíte, že komisia dokáže splniť svoj stanovený cieľ do roku 2020. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po holandsky, ak dovolíte. Ďakujem pekne, sedím tu. Ďakujem za vaše úvodné slovo. Pán Dancet, vo vašom úvodnom eh, vystúpení ste hovorili o obehovom hospodárstve. Ja sa chcem opýtať na niečo, čo súvisí s mojou prácou eh, uteneho spravodajcu v mene mojej politickej skupiny ECR k téme balíka obehovej ekonomiky. Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo okrem iného hovorí o tom, eh, že chce podporovať rozvoj trhov druhotných surovín. A tým sa dostávame k celej politike a prístupu ku chemickým látkám. Niektoré z nich sú totiž nebezpečné a môžu veľmi dlho ostať v fáze recyklácie. Vy ste naplánovali do 2017 analýzu e, možností prístupu a tiež možného prekrytia s legislatívou o možných formách recyklácie, najmä snahe znižovania množstva rizikových látok v recyklovaní a tak ďalej. Vo vašej prezentácii e, ste sa vyjadrili, že sa tešíte na to, že budete zohrávať úlohu v tomto procese. Čo presne ste tým mali na mysli? Chcem sa opýtať, či vaša agentúra ECHA bude súčasťou tohto procesu Zaujímalo by ma, vzhľadom na diskusie, ktoré sme viedli na túto tému, ako vnímate presne túto tému vy. Mohli by ste nás informovať o aktuálnom stave prípravných krokov? Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán, pán major. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa najskôr chcela poďakovať za vaše vystúpenie, pán Dancet, ale celkovo za vašu prácu. By som si totiž, že máte toho naozaj na pleciach veľa. Odvádzate veľký kus práce a za to patrí vďaka vám osobne aj vašim spolupracovníkom. Chcela by som vám položiť dve otázky. Prvá sa týka oznámenia komisára Andriu Katisa, ktorý sa chce e, bližšie venovať téme endokrinných disruptorov a v tejto súvislosti agentúra ECHA e, zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. Chcem sa opýtať, či ste pripravení na to prevziať túto úlohu či ste sa už zaoberali touto témou, ako teda vyzerá príprava tejto tematiky. A druhá otázka, e, stručne sme spomenuli tému pokusov na zvieratách. Vieme, že vo výskume e, sa robia veľké pokroky e, vývojom tkanív, na ktorých sa tiež dajú testovať isté veci. A preto sa chcem opýtať, či by sa z dlhového hľadiska nedalo úplne upustiť od eh, pokusov na zvieratách a nahradiť ich práve testovaním na eh, takýchto vzorkách tkanív, ktoré sa už eh, darí vyvíjať aj v súčasnosti. Mohlo by to byť totiž rýchšie, cenovo výhodnejšie a teda je to z viacerých ohľadov zaujímavá alternatíva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Dornano. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán riaditeľ, za vašu prezentáciu. Ja sa vyjadrím e, k fitosanitárnym výrobkom. Teda pri revízii nariadenia o e, biologickom hospodárstve komisia, rada a parlament musia do konca tohto roka e, stanoviť nové podmienky využívania fitosanitárnych výrobkov. A pritom naši kolegovia z výboru pre hospodárstvo pred niekoľkými mesiacmi e, sa rozhodli tolerovať e, isté percento chemických látok, pesticídov alebo GMO v e, ekologickom hospodárstve. Keďže cieľom existencie vašej agentúry je propagácia inovácií, schopnosti, ale tiež ochrana verejného zdravia, životného prostredia. Chcela by som sa vás opýtať na riziko, ktoré predstavuje E, takéto zmierňovanie e, prísnych e, pravidiel v tomto ekologickom hospodárstve. Týmto sa totiž stratí predaná hodnota tohto sektora a tiež integrita týchto výrobkov, ako aj sanitárna kvalita. Prečo chcete trestať tento sektor kvality, ktorý v priebehu desiatich rokov štvornásobne zvýšil objem, aj keď ostatné sektory nie sú schopné držať krok? Na druhej strane 80 spotrebiteľov sa v prieskume vyjadrilo, e, že e, značka bio e, môže stratiť dosť veľa váhy u spotrebiteľov, ak by došlo k takémuto vývoju. A tiež veľkovýrobcovia majú prospech práve z týchto veľkých množstiev. Chcem sa opýtať, či chcete zohľadniť všetky tieto skutočnosti pri tomto prepracúvaní a či chcete prihliadať na zdravie, ale tiež e, na nebezpečenstvo, ktoré súvisí s tým, aby sa neznižovali normy a štandardy, ktoré e, platia v hospodárstve smerom nadol. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Neviem, či ešte niekto ďalší sa chce vyjadriť. Dobre, tak dáme slovo pánovi Dancetovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj poslancom za ich otázky a poznámky. Začal by som v takom poradí, v akom otázky boli položené, ak dovolíte. Najskôr teda otázka, ktorá sa týkala jednotného formátu respektíve harmonizovaného formátu prístupu k bezpečnostným údajom, s ktorými nakladajú všetky zúčastnené agentúry. Chcel by som zdôrazniť, že naša agentúra má veľký záujem o účasť na takomto projekte. Už sme odviedli dosť veľké úsilie, najmä v snahe dopracovať sa k harmonizovanému formátu spoločne s agentúrou EFSA v otázke pesticídov, pretože v tejto téme máme obe agentúry kompetencie. Oni majú na starosti revíziu zoznamu aktívnych látok pesticídov a tiež produktov, ktoré obsahujú tieto aktívne látky a my máme na starosti proces klasifikácie aktívnych látok pre pesticídy Tu sa nám teda podarilo dosiahnuť pokrok. Dopracovali sme sa k jednotnému formátu predkladania informácií od členských štátov, ktoré už vykonali eh, vedeckú činnosť v tejto oblasti a tiež máme k dispozícii vedecké štúdie, ktoré sa týkajú pesticídov. A v tomto kontexte tiež sme dosiahli pokrok v tom, že sme sa zhodli na tom, že Euklidová štruktúra prezentácie údajov je najlepším spôsobom, ako zaistiť harmonizovaný prístup k informáciám o súhrných štúdiách, tak aby teda sme tieto údaje a informácie prezentovali v súhrnom formáte. Áno, teda máme záujem o účasť na takomto úsilí a budeme sa snažiť ďalší pokrok v tomto smere. A sme teda ochotní pristúpiť na akúkoľvek iniciatívu, ktorú navrhnete v tomto smere. Čo sa týka uznesenia, ktoré parlament prijal minulý rok o jednej konkrétnej žiadosti a autorizáciu. Konkrétne ide o látku DHP v recyklovaných látkach a surovinách my sme dodržali sľub. Ako som už uviedol, chystáme sa prejednať pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť na úrovni správnej rady ešte predtým, než vám písomne odpovieme začiatkom budúceho roka. V decembri teda zasadne správna rada a bude sa zaoberať touto témou. Znamená to, že štandard prichádzajúcich informácií sa bude musieť e, zvýšiť bez toho, aby došlo k e, ďalšiemu zvýšeniu nákladov. Teda budeme musieť dosiahnuť rovnováhu medzi na jednej strane potrebou e, dostatočne dôkladnej informácií a tiež mierou úplnosti takýchto informácií podľa legislatívy ak daná téma nie je dostatočne spracovaná, aby bolo prijaté definitívne stanovisko, ešte e, máme dať žiadateľovi e, poslednú možnosť zlepšiť e, poskytované informácie. A to sa často nesprávne vykladá ako pomoc žiadateľovi. Vyzerá to, ako keby sme robili prácu za žiadateľa to v skutočnosti nie je správne. Keď sa povedať v skutočnosti, my nerobíme prácu za žiadateľa. Mm, musíme, najmä spravodajcovia musia formulovať veľmi presné otázky a dať ešte poslednú možnosť žiadateľovi napraviť nedostatky. Tiež je nám jasné, že ak žiadateľ eh, tieto užitočné informácie neposkytuje a ak nemáme možnosť, e, nemáme dôvod e, prijať pozitívne stanovisko, tak e, to ani neurobíme samozrejme. Čo sa týka najostatnejšej verzie zoznamu Korap, môžem potvrdiť, že zoznam látok sa veľmi výrazne znížil tento rok v dôsledku toho, že je potrebné ešte pred eh, fázou eh, vyhodnotenia látky preskúmať mieru plnenia. Vyplýva to z rozhodnutia odvolacej eh, rady. Toto rozhodnutie sa týka práve tejto fázy vyhodnocovania, je naj hlavnejším prvkom žiadosti o informácie bol štandardizovaný formát informácie. Práve preto došlo k zníženiu počtu látok tento rok na tomto zozname. Neznamená to, že aj v ďalších rokoch bude tento počet rovnako nízky. Práve naopak, len čo e, tieto kontroly a plnenia látok, ktoré boli vopred ohlásené v minulom roku, keď sa tento proces uzavrie, keď sa príjmu rozhodnutia a keď informácie budú k dispozícii, členské štáty potom budú môcť pristúpiť k vyhodnocovaniu konkrétnych látok. Ako môžeme predísť znižovaniu kvality? Súvisí to s tým, že sme zmenili naše postupy a už sa nespoliehame iba na počítačové kontroly kvality E, pri spracovaní tém e, tiež vykonávame manuálne e, kontroly pievierky, aby sme aspoň mali prehľad o tom, či naozaj je odôvodnené takéto netestovanie tiež, ak nie sú k dispozícii výsledky testovania, prečo je tomu tak. Ďalej máme v pláne prediskutovať členskými štátmi, onedlho aj s našou správnou radou, nakoľko tie eh, vodné kapacity, ktoré sú v dispozícii v členských štátoch, sa môžu využiť aj na eh, dosiahnuť zvýšenej kvality eh, iným spôsobom, dajme tomu o spolupráce s samotným sektorom, s priemyslom, by sme sa mohli dopracovať k dobrovoľným záväzkom priemyslu zvýšiť kvalitu údajov a o, o tomto chceme s nimi pohovoriť, e, teda s členskými štátmi, o tom chceme pohovoriť v koncu tohto mesiaca. A potom e, na budúci rok chceme začať e, pilotný projekt s dobrovoľníkmi a so zastupcami sektora priemyslu. Nebudeme teda čakať na rozhodnutie o vyhodnotení, na to, aby sme zlepšili podmienky. O toto sa teda snažíme v tejto chvíli čo sa týka otázky o obehovom hospodárstve? Yes. Áno. Mali sme diskusiu s komisiou, úvodnú diskusiu na začiatku prvej polovice roka o tom, ako im môžeme pomôcť pri upresnení pri vypracovaní týchto presných eh, politických eh, dokumentov. Vy ste hovorili o jednom špecifickom a to bola analýza možností politiky, čo by mm, bolo veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že látky, ktoré nám spôsobujú veľké obavy, nie sú jednoducho recyklované a vracané do systému. My hľadáme alebo e, Chceme, aby komisia predložila presné návrhy, aby sa mi konzultovali tieto návrhy a keďže sme sa zhodli, že takýmto spôsobom sa budeme ďalej uberať, ale doteraz sme nedostali žiadne návrhy. A žiaľ, tento program bude dosť e, náročný v e, tomto ohľade. K tým pripomínkam. o látkach eh, porušujúcich endokrínnu sústavu, ale kritériách, ktoré eh, no, pani Andrekajtis eh, aj k pesticídom, aj biocidom. Naozaj sme pripravení ako agentúry EFSA a EK, aby sme pracovali ruka v ruke na príprave tohto usmernenia a aby sme sledovali zblízka politickú debatu, ktorá teraz predbieha, aby komisia uzavrela tie konečné kritéria a my poskytujeme naše vedecké podklady do tejto práce vždy, keď e, členské štáty e, rokujú v tejto veci. A po druhé, my pripravujeme alebo robíme prvé kroky pre spoločné usmernenie aj pre pesticídy, aj pre biocidy, aby sme to mali v jednom materiáli. A dôležité je, že hoci pre RIČ nepotrebujeme v každom prípade kritéria, môžeme pracovať aj na základe definície Svetovej zdravotníckej organizácie považujeme napriek tomu za dôležité, aby tie kritéria existovali a musíme zabezpečiť, aby látky, ktoré e, sú klasifikované ako endokrine disruptory e, v biocidoch alebo v pesticidoch, e, by boli podobne posudzované aj v REACH pre priemyselné chemikálie, pretože mnohé chemikálie majú viacero spôsobov využitia, preto sa snažíme o harmonizáciu v tejto veci. A nakoniec k fitosanitárnej politike. Musím aj naďalej byť nepríliš nápomocný vás v tom, že našu agentúru v tejto veci nekonzultujú, pretože skôr to súvisí s pesticidmi a je to oveľa s odpovednosťou EFSA, aby reagovala na takéto zásady. Samozrejme, ak to s nami naozaj konzultujú, tak potom naozaj môžeme pomôcť EFSA, ak by požadovala našu podporu. A tiež som zabudol sa vrátiť k tej téme, ktorú ste spomenuli o skúškach na zvieratách a o tom, či môžeme predvídať koniec v e, skúškach na zvieratách. Ja už som na to upozornil v mojej prezentácii, že sme dosiahli značný pokrok v regulačnom príjmaní nových skúšok, e, aj in vitro, aj ďalších skúšok pre rôzne koncové body chemikály. No, e, žiaľ, pre dlhodobé koncové body a dlhodobé účinky chemikálií Napríklad, či je riziko, že z týchto sa stáva CMR, tak na to terajšie skúšky sú nedostatočné, aby jasne preukázali, či takéto vlastnosti možno potvrdiť alebo nie. No, chcem zopakovať, že sme pripravení prehodnotiť a zlepšiť e, regulačnú priateľnosť e, alternatív k metodám e, skúšania na zvieratách a tiež vypracujeme budúci rok správu o tom, do akej miery si myslíme, že nám veda pomohla pri získavaní alternatív k testovaniu. Takže budúca správa bude lepšia o našich e, zisteniach a bude jasnejšia. Thank you very much for your... Ďakujem pekne za vaše odpovede. A, a pardon. One Ešte jedna a, otázka v nadväznosti. Možno mi niečo uniklo, lebo som prišiel eh, neskoro, tak sa ospravedlňujem. No ak to správne chápem, vy ste povedali, že dve tretiny z tých spisov sú neúplné hovoríme o eh, kvalite údajov a v eh, tom vašom úvode ste povedali o dvoch tretinách a zároveň hovoríte o tom, že do konca budúceho roku je dôležité, aby veľa z tej práce sa urobila. No teraz už to máme 10 rokov a stále dve tretiny tých e, spisov e, sú neúplné. Aké opatrenia používate, aby ste vynakladali tlak na to, aby tie údaje boli dostatočné a úplné a potrebné dostatočné údaje a sú to dosť e, dôrazné vyhlásenie, čo hovoríte, ale ja by som chcel vedieť, aké sú dôsledky toho, čo ak tie spisy ostanú neúplné. Again, um, they are not incomplete, they are incompliant. Oni nie sú neúplné, oni e, sú v nesúlade. To je len e, drobná odchylka. No, znamená to, že musíme spreveriť e, kvalitu tých vyhlásení o zrieknutí sa, pretože už dlhú dobu odvetvie nerobí tieto skúšky a legislatíva aj usmernenie umožňuje ako vedecky preukázať, prečo tieto skúšky nie sú potrebné pre konkrétne látky. A ak takéto odvodnenie nepríjmu naši vedci, tak v zásade my príjmame rozhodnutia o hodnotení, aby sme žiadali skúšky alebo lepšie alternatívy voči skúškam, pretože aj keď e, naradíme skúšku, tak e, v zásade my e, vyzývame priemysel, že ak môžu robiť niečo, čo je vedecky podložené, tak nech to preukážu. A my tú politiku, ktorú používame, spočíva v tom, že sa sústredíme na všetky naše vyhodnotenia, látok, ktoré sú dôležité a tie, ktoré sú potenciálne riskantné, aby nás nerozptýľovali pomerne nevinné látky, ale aby sme sa zamerali na tie, ktoré nemajú známe rizikové vlastnosti, hlavne v krátkodobých účinkoch, ktoré môže mať chemikália na ľudské zdravie a životné prostredie. Takže na to sa zameriavame na jednej strane a po druhé, ja sa veľmi teším na to, že dosiahneme dohodu s dobrovoľnými sektormi, aby sme zabránili tomuto rozhodnutiu a potom prijali dobrovoľnú dohodu, aby všetky tieto spisy boli v súlade. Tým by sme získali veľa času, pretože keď eh, urobíme úspešné prehodnotenie tých údajov tým, že najprv urobíme kontrolu zhody a potom urobíme hodnotenie látky a potom robíme analýzu riadenia rizika. Len potom sa rozhodneme predlžiť návrh na obmedzenie alebo i neopatrenie na zvládanie rizika. To trvá veľa rokov a radi by sme obmedzili tento um, dlhodobý časový rámec s tým, že budeme eh, hľadať eh, kreatívny spôsob, ako so sektormi dohodnúť, že eh, v jednom raze vyriešime všetky tie spisy a že potom sa zavežu, že sa s nami zhodnú na tom, aby sa určil rozumný rámec, v ktorom sa to zospoladí. No vy ste hovorili o e, rozumnom časom rámci a dobrovoľnom prístupe, to sa mi zdá všetko e, slabé. Ak to nebude, tak príjmem rozhodnutia. Takže keď robíte dobrovoľnú prácu, ak nakoniec e, priemysel, ak sa s ním nezhodneme, tak potom aj tak vydáme rozhodnutia. Potom zároveň budem môcť vydať aj previerku zhody, aj rozhodnutie o preverení látky. A to je budúci rok. Budúci rok budeme robiť pilotný projekt, aby sme to preverili. My e, tak navrhujeme, aby sme viacero sektorov takto preverili. Kolegovia, ešte aj pani Šera Prik sa hlasila o slovo, ale teraz e, uzatvárame kolo otázok, pretože e, máme ďalej dôležitý program, bod programu, takže pani Šere má slovo. Pán predseda, ďakujem. Táto téma sa diskutuje veľa a hlavne mm, za posledný rok v Holandsku máme smernicu o mm, dosičanoch. V tomto výbore 30 tisíc kráv bude mm, musieť e, byť e, porazených v Holandsku, aby sa splnili tieto štandardy a teda sa pýtam, že čo robíte, aby ste splnili tie požiadavky. Musíme najlepšie využiť e, čas a e, nechápem, prečo e, naliate na e, plnenie tých pravidel, keď to škodí farmárom, ale nenaliate na plnení, keď to škodí automobilovým priemyslom. The... Podľa mňa my nenaliehame e, na e, žiadnom z týchto odvetví, ale musíme pamätať na to, že e, voda súvisí s rancov smrti v vodách, že koľko dusičnanov alebo dusitanov môže byť v pitnej vode a ako to môžeme znižiť. Takže my v tom nie sme zapojení ako agentúra, ale argumentujeme, že mohli by sme byť do toho zapojení, keby e, s e, nami e, to riadne konzultovali na základe tých vedeckých vedomostí, ktoré máme. To bola súčasť mojej prezentácie v úvode. No, je jasné, že treba urobiť kroky na všetkých frontoch. Nemôžeme len robiť kroky, ktoré postihnú len farmárov a nepostihnú priemysel, čo sa týka palív, pretože keď ste hovorili o palivách a o spôsobe, akým veľa odvetví spaduje palivá a tým znečisťuje a prispieva ku klimatickým zmenám, aj ich kroky možno riešiť a my spolu s agentúrou EIA môžeme spolupracovať a navrhovať, ako to ďalej zlepšovať. A tu naša agentúra vám môže poslúžiť e, pri využití všetkých informácií, ktoré máme k dispozícii, keď e, prehodnocujete politické návrhy. Thank you very much. And now we can... Ďakujem pekne, teraz môžeme uzavrieť tento bod na programe a ďakujeme výkonnému rediteľovi za jeho prítomnosť a za je veľmi užitočné odpovede na naše otázky. Ďakujem pekne. Teraz ideme na ďalší bod programu a to je výmena názorov s komisiou o 3. a 4. Ehm, balíku a o usmerneniach k tým vypínacím zariadeniam. V súvislosti s rozporplnou e, povahou istých prvkov e, tohoto balíku a e, kvôli dôležitosti tých otázok s vypínacími zariadeniami, ktoré vyšli na povrch v súvislosti s škandálom s Volkswagenom budúci rok. Ehm, členovia e, výboru, vyšetrovacieho výboru boli tiež pozvaní na túto schodsku a ďakujeme im za prítomnosť e, na túto výmnu názorov. A bez ďalšej straty času dovolte mi privítať pani Joano Sikovskú, ktorá zastupuje dnes e, GR pre rast. Dám jej slovo na prezentáciu a potom začne rozpráva medzi členmi výboru a ďalšími poslancami, ktorí sú tu prítomní. Evening, Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne večer, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie um, do um, um, túto schôdzku, pretože vzhľadom na dôležitosť tejto témy a diskusii, o ktorej sme mali na začiatku roka o balíku RD2. Je dôležité, aby sme vás informovali o práci, ktorú e, robí komisia, o našich zameroch a plánoch a sme radi, že sme tu a že vás môžeme informovať o tom, čo chceme robiť e, o balíku 3 a 4, hlavne o e, balíku 3, pretože tam je už pokročila práca a môžeme vás informovať o našich zamroch. Aby som to zhrnula, my chceme od začiatku um, um, nasadiť uh, skúšky emisí v ozajstnej prevádzke. Máme balík 2 uh, a 3, ktorý popíšem o chvíľu, a balík 4, ktorý príde začiatkom budúceho roka. To má všetko zaručiť, že ozajstné emisie z ozajstnej prevádzky sa budú riadne testovať a že za tým je riadna metodika a tiež, tiež sú za tým nástroje na plnenie a vymáhanie, ktoré sú súčasťou legislatívy a to je dôležité, pretože ten štvrtý balík bude hlavne o plnení a vymáhaní. Takže celý ten balík štyrok nariadení chceme dokončiť budúci rok k balíku 3, naredenie, tretie naredenie o emisiách v reálnej prevádzke. Poprvé myslíme si, že sme dosiahli prácu v krátkej dobe a začali sme pracovať na tomto balíku začiatkom roka a v septembri sme dokončili vnútornú analýzu a konzultovali sme to s účastníkmi a MVO a priemyslom a teraz sme vo fáze vnútorného konania a ak pôjde všetko, ako sme plánovali, radi by sme prijali tento balík e, pred koncom roka. E, my v RD3 pokrývame pár vecí, ktoré neboli pokryté v predchádzajúcom balíku, o tých budem hovoriť o chvíľu. No v prvom rade to je najdôležitejší prvok toto nariadenie a to je meranie um, o z- emisí v oznesnej prevádzke pevných častích. Po druhé, uh, pokrývame tzv. štart za studená, Tiež e, riešime RD pre hybridné vozidla, tiež e, sledujeme regeneračné udalosti a znie to technicky, o chvíľu to vysvetlím. Tiež e, sa budeme zameriavať na transparentnosť faktorov súladu a homologizácie prostredníctvom informácií uvedených v osvedčení o homologizácii a ďalej tu pár prvkov, ktoré sú mne dôležité, no musíme ich e, upraviť a regulovať a to sú isté prvky, ktoré sa týkajú merania rýchlosti v kategórii MIM vozidel a pre malé a ultra malé objemy e, výroby. Takže to je e, obsah bariku 3. Budem to preberať bod po bode a mm, budem hovoriť všeobecne a keď budete mať otázky, sa vyjadrím konkrétnejšie. Poprvé, mm, po, počet častice, aké autá e, sú postihnuté tým meraním častíc. Poprvé, e, aj e, benzínové, aj naftové auta, ale rozdiel je zásadný. Naftové vozidlá sú už e, vybavené e, filtrom pevných častí, ale e, pri benzínových autách GDI, čo sú hlavné zdroje častíc, tieto ešte nie sú vybavené filtrami pevných častíc okrem jedného modelu A. Oni chcú nasadiť používanie filtra pevných častíc v budúci rok, ešte predstupujú na platnosti niektorých pravidel v niektorých značkách aut No keď hovoríme o pevných častiach, eh, tak v časticiach hovoríme o autách GDI. S pomocou GRC sa nám um, podarilo dospieť k záveru, že je možné um, ehm, GDI eh, je uh, priame strekovanie benzínu. A, a na základe práce GRC sme zistili, že možné eh, merať pevné častice prenosnými systémom merania častíc a preto predvedáme, že tieto um, prenosné systémy sa budú používať na meranie pevných častíc a tu sú dva dôležité pripomienky. na rozdiel od diskusy o oxidu dusíka, kde hovoríme o faktore zhody, ktorý umožní ísť tú dobu na mehu, aby sme dospeli k e, tým naplneným limitom pri meraní e, oxidov dusíka za prevádzky. Tu e, nemôžeme žiadnu no, takúto dobu na mehu pre výrobcov, aby dosiahli limit regulácie, takže my si myslíme, že keď budú používať filtre pevných častíc, tak budú môcť splniť tie regulačné limity a to v roku 2017 a 2018. A rovnako ako v prípade oxidu dusíka, e, my um, tu um, upravujeme um, presnosť e, meracieho zariadenia a tie e, Prenosné zariadenia pre pevné častice majú stále nepresnosti a my pokrývame tieto nepresnosti v legislatíve a my navrhujeme uh, istú maržu a to nie je faktor uh, zhody, alebo uh, pre výrobcu, ale je to faktor, ktorý treba, aby uh, sme uh, mohli nasadiť tie uh, prenosné zariadenia a to je faktor 0,5 to je pri meraní prenosnými zariadeniami. Tiež e, máme tam reviznú doložku, takže keď sa e, bude zlepšovať e, tie zariadenia, tak znižíme tú maržu. Po druhé, štarca studená, to je prvých 5 minút fungovania motora, kedy sú emisie vysoké a tieto emisie boli zahrnuté do RDE, boli monitorované a registrované, ale neboli hodnotené. A teraz zabezpečujeme, aby výpočet týchto prvých 300 eh, sekúnd bolo zahrnutých do celkového riadenia emisí. Hlavná otázka, ktorú musíme riešiť eh, v prípade štartu zo je, ako zahrnúť tých 5 minút, pretože to môže mať dopad na konečný výsledok. Posudzovali sme viaceré metódy a nakoniec sme, mus, sme mali na stole dve, ktoré považujeme za najdôveryhodnejšie a zvolili sme si eh, tzv. priame zahrnutie tých prvých 5 minút, takže my len zahrneme 5 minút a 300 sekúnd eh, priamo do eh, výpočtu celej tej jazdy RD a to nám dá ukazovateľ o konečnom výsledku emisí. No, musím jasne povedať, že v rozpore s niektorými e, vyhláseniami, ktoré sme tu počuli, nie je to spôsob, ako rozpiliť e, tých e, prvých 5 minút v prevádzke, pretože my meriame mestskú prevádzku samostatne a celú prevádzku. Takže Ehm, no, v rozpore s tým, čo ste počuli, že táto metodika nie je dosť prísna, tak je prísna, pretože my meriame mežskú premávku samostatne. A ďalej k metóde 2a. Táto zabezpečovala samostatný výpočet štartu za studená a prevádzky e, za tepla motora a e, že tam robil referenčný faktor na e, vyváženie. My sme robili štúdiu o tom, ako možno vypočítať tento rozdiel e, pri štarte za studena a e, výsledok bol jasný, že rozdiel bol od 7 do 46 km, tak sme nedokázali získať vhodnú referenčnú hodnotu. Dnes vám nedokážeme dať presnú referenčnú hodnotu pre tú vzdialenosť pri štarte za studená, tak sme sa rozhodli, že tá metodika nie je dôveryhodná a preto sme e, sa rozhodli pre e, metódu 0, teda zahrnúť tých prvých 5 minút. Dôležitá vec e, k tomu štartu za studená sme zahrnuli aj štart za tepla a to je poučenie z posledného škandálu o emisiách. Zistili sme, že v niektorých prípadoch auta vypúšťajú viac pri horúcom motore, ako studenom, čo e, je proti logike a nemožno to fyzicky a fyzikálne a vysvetliť a preto sme sa rozhodli, že prečo e, jeden beh musí sa robiť aj za horúca a prečo to zahrnúť do merania. Ďalší prvok, e, čo nazývame regeneračné udalosti, teda je filtračné zariadenia v aute sa musia regenerovať a vyčistiť a po tejto regenerácii tie emisie sú oveľa vyššie ako za normálnej prevádzky a to má dopad na konečnú e, úroveň emisí a my sme zahrnuli faktor za tieto regeneračné udalosti e, tým, že to vynásobíme konkrétnym faktorom a ide o to, aby sme zabezpečili, že tieto regeneračné udalosti budú súčasťou celkového testovania. Ďalej k hybridom nám tiež bolo jasné, že musíme skúmať, ako hybridy sa správajú z e, prevádzkových podmienok? E, mali sme isté problémy s hodnotiacou metodou, lebo súčasné metódy sa zakladajú na CO2. Takže sme hľadali spôvody, dô, spôsoby pre hybridné vozidla, e, kombinácia NOx e, a CO2 v tom cykle a ďalej treba zdôrazniť jeden prvok, to je COC, to znamená e, certifikát o súlade, vyhlásenie o potvrdenie o súlade. Tam je povinné vyhlásenie faktorov súladu, to už teraz pre jednotlivé vozidlá a Ciele sú tri. Jednak transparentnosť, to znamená, aby spotrebitelia vedeli, ako sa auto správa, či ako dobre alebo zle. Po druhé, poskytovanie stimulov, aby auta e, mali lepšie výsledky. A potom ide o porovnanie výsledkov, ktoré poskytujú výrobcovia a výsledkov nezávislých skúšobní. A samozrejme, tu je jasná výhoda pre všetkých. Toto samozrejme prispieva k vyššej transparentnosti. Ja už som e, natiahla čas o 2 minúty 30 sekúnd a zda som povedala všetko. Možno budete mať ešte otázky k tomu, čo som mala povedať, ale nestihla som to. Dajte mi prosím vedieť, ja sa k tomu vyjadrím. Ďakujem vám. Ďakujem vám za prezentáciu a teraz môžeme začať. Pán Dali, prosím. Pani Dali. A ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisii za to, že prišla a za to, že nám poskytla viac informácií o tom, čo sa vlastne navrhuje. Všetci sa zhodneme na význame robustných a efektívnych testov a skúšobných metód emisí vozidiel a v svetle tohto je veľmi pozitívne, e, že máme reprezentatívny postup testov, ktorý poskytuje presné e, výsledky v prevádzke. Zameriam sa na dve otázky. Jednak e, počet častíc, o tom sa tu hovorilo na úvod. Podľa mňa je veľmi pozitívne, že sa Európska komisia snaží prostredníctvom PEMS zaviesť meranie PM, ale otázka je, či tie navrhované nástroje budú zabezpečovať presné meranie pevných častíc pomocí týchto e, nástrojov a e, zariadení PEMS. E, ešte stále je možnosť, že to môžu výrobcovia zneužiť, ak jednoducho e, sa rozhodnú e, urobiť motory tak, že budú produkovať väčší počet malých častíc, ktoré sa nebudú rátať. Zariadenia PEMS. E, otázka je, či zachytia všetky tie častice, alebo či niektoré z tých častíc nakoniec uniknú regulácii. Tie menšie meké častice, ktoré sú nebezpečné, takisto treba, a ešte nebezpečnejšie treba takisto efektívne postihnúť. Úvodné ustanovenie 23 e, o týchto zariadeniach, prenosných zariadeniach je e, správnym krokom, ale národné orgány e, môžu používať aj alternatívne stratégie a Ide o to, aby tieto národné orgány správne zavádzali tie súčasné pravidlá európske. Otázka je, kedy komisia príde s harmonizovanými usmerneniami pre PEMS a kedy sa tieto e, postupy stanú záväzné pre vnútroštátne orgány a či môže komisia potvrdiť že tieto zariadenia sú skutočne e, založené na tých najmodernejších technológiách. Ďakujem. Pán Germanty, prosím. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem komisii za to, že nám poskytla toto vysvetlenie. E, ja mám dve technické a jednu procedurálnu otázku. V prvom rade otázka týkajúca sa PM a filtrov. Ak som správne informovaný, filtre nie sú citlivé na teplotu. Fungujú bez ohľadu na to, či je motor teplý alebo studený. E, jednoducho fungujú ako filtre. Prečo teda rozlišovať medzi štátom za studená alebo studeným motorom a zahriatým motorom? A potom ten faktor konformity, zhody my mm, umožňujeme autám, aby vypúšťali 50 viac, než sú právne stanovené limity, keď hovoríme jedna, o 1,5. Ak teda použijete faktor zódy 1,5, 1,5, tak to znamená, že tieto PME, e, PEMS, to znamená mm, prenosné zariadenia nie sú vhodné na svoj účel. práve preto teda asi sa zvolil ten faktor 1,5 v dôsledku e, nepresnosti a tých 50% v prípade sa to je pomerne veľa. A potom ešte mám ďalšiu otázku ohľadom stretnutí, technických stretnutí RDE, tej, tej pracovnej skupiny pred dvoma týždňami sme dostali od komisie zoznam e, účastníkov podľa organizácií na týchto stretnutiach EDE 18. E mája, 16. júna a 8. septembra tohto roka sa konali tie stretnutia a počet zastupcov priemyslu na všetkých stretnutiach LDR e bol viac než 50 prítomných, 24 z 43, 28 z 47 a 29 zo 47. Ja som si prečítal na zozname účastníkov, že členské štáty boli e, neprítomné, možno 1, 2, 3 alebo 4 členské štáty boli zastúpené. Vzhľadom na to, že toto je veľmi politická, oveľa viac než technická otázka, môžete mi vysvetliť, prečo na týchto stretnutiach pracovných skupín ETE e viac než polovica zúčastnených boli zástupcovia priemyslu? Ďakujem vám. Ďakujem, pán Kaut. Ďakujem. Aj moja prvá otázka sa týka faktora. Toto faktora som bol na predchádzajúcej výmene názorov, bol som opravený, musel som e, používať správnu terminológiu. Takže nehovoríme o fakt, faktore súladu 1,5 ne NOx, hovoríme o e, malých časticiach. Ale ja sa snažím pochopiť o čo ide, to je faktor potrebný na meranie nepresnosti 0,5 ale v podstate ide o to isté. 50% limitov môže byť prestrelených, tak povediac. Či to už nazývame 50% na e, nepresnosť alebo faktor 50-percentný faktor nepresnosti alebo faktor sú, e, e, e sú, súladu zhody, tak eh, či ten, ten limit vlastne meníme. A to znamená, že automobilový priemysel môže eh, emitovať viac, vypúšťať viac, eh, než stanoví teda legislatíva sprievodná, alebo než, než stanoví teda tá vykonávacia legislatíva. A ne, e, tu potom hovoríme o tom, že ten e, filter e, v podstate môže pomôcť znižiť limity. Ale my tu hovoríme o veľmi technických otázkach a otázka je teda, či budeme implementovať ten filter alebo nie. Ja to skutočne nechápem, o čo tu vlastne ide. ide. Ktoré členské štáty vás nutia, aby ste sa uberali týmto smerom? Prečo sa uberáme opäť týmto smerom, kde sa oslabujú normy, na ktorých sme sa dohodli, keď na to nie sú žiadne technické mm, dôvody. E, a keď tu ide len o e, zavedenie toho filtra, veď to nie je tak e, ťažké, takže mohli by ste nám to osvetliť. A v podstate tu nejde o tie faktory zhody, ale o tých 50 No a po druhé, ide o tie usmernenia E, ktoré sa týkajú tých e, jednotlivých zariadení, ja sa obávam, že e, sa zasa dostávame do tej istej pasce, že sa všetko rozpracúva na, tých, na technických výboroch a keď sa potom niečo mierne líši, E, tak e, potom už e, naraz je to klasifikované ako zariadenie na rušenie alebo blokovacie zariadenie. Takže je nejaký technický dôvod na to, aby sme mali nejaký software, ktorý v podstate prepína z jedného režimu na druhý e, a musí to robiť, hoci jeho primárnou úlohou je v podstate čistiť e, ten e, motor a nejde tu o žiadne blokovacie zariadenie, takže môžete mi to objasniť, prosím. Ďakujem vám. Pani Šiakrik. Ďakujem, pán predseda. Aj to, toto tiež súvisí aj s dohodou o klíme a súvisí to aj s manevrovacím priestorom pre daný sektor. Rôzni výrobcovia sa snažia mm, splňať požiadavky a mm, inštalujú tie príslušné zariadenia Máme tu e, tú hranicu 0,5 a to je odchýlka e, pri meraní pomocou mobilných zariadení, prenosných zariadení. Ale zároveň e, v podstate je to odchýlka, ktorá sa podobá iným zariadeniam 0,3. Takže Myslím si, že z toho dôvodu je dôležité už začať pracovať s tým štvrtým e, balíkom a tie zariadenia, mobilné zariadenia PEMS e, treba zdokonaliť. A pokiaľ ide o RDE, aj tu sú práve nepresnosti e, PEMS dôležité, lebo to môže mať dôsledky pre faktor zhody. A bude to mať vplyv na všetky oblasti životného prostredia. Nuž, e, predrečníci už e, pokryli väčšinu z toho, e, čo som chcel povedať, ale myslím si, že treba veci nazývať pravým menom, keď hovoríme o faktore zhody a 0,5. Ja chcem povedať jasne, pokiaľ ide o proces, prečo tu máme odhad komisie ohľadom tolerancie pre súčasné technológie, ktorý je veľmi vzdialený tomu e, faktoru zhody. Kam to nakoniec povede? povede? Ja by som ja myslím, že e, komisia hovorila o nejakých 30% pre zariadenia PEMSA. Ja nechápem tú hodnotu 0,5, takže ktoré členské štáty tlačia na 0,5? Môžete mi povedať? My sme od výrobcov katalizátorov takisto sa dozvedeli, že e, sa hodnoty v prípade častíc, pevných častíc môžu dostať, dostať pod 1, výrazne pod 1. Takže to by som chcel takisto pripomenúť. A pokiaľ ide o studený, studený štart, na čo potrebujeme 30 e, sekúnd e, na to, aby sa motor zahrial. A keď e, v podstate potom budeme používať tých 5 minút, e, a nebude to mať nakoniec e, vlastne taký rušiací efekt na ten faktor studeného štartu. A pokiaľ ide o tie malé častice, a keď sa zameriame len na tie na najmenšie, aj Svetová zdravotnícká organizácia sa tým zaoberá, my v podstate sa nezaobráme tým najzákladnejším problémom a to sú tie častice, ktoré sú tak malé, že sa dostávajú úplne najhlbšie do tela. Ďakujem, pán Turmes. Ďakujem. I remember very well when the EPA officials visited us uh, relatively soon after the VW gate, which is de facto a diesel gate. Uh, keď uh, vypukol ten škandál po škandále Volkswagenu, tak eh, vtedy nám EPA povedalo, keď budete raz mať všetko presne definované detailne, tak práve vytvoríte podmienky pre eh, podvádzanie eh, v prípade týchto meracích zariadení a EPA má skutočne dokonalý prehľad o tom, čo testuje a my tu postupujeme úplne opačným smerom. Orgán, ktorý testuje, nešpecifikuje podrobnosti, aby toho nemohol e, zneužiť e, priemysel. Takto to robia v Spojených štátoch a my robíme úplný opak Môžete mi dať e, záruky, že opäť e, nespadneme do tej istej pasce? A druhá otázka sa týka Audi. Opäť e, kalifornské orgány um, odhalili tejto európskej firmy v Kalifornii nie sú zase také veľké počty Audi, ale v v Európe je situácia opačná a pritom komisia mlčí. Komisia sa vôbec k Audi nevyjadrila. A hoci kalifornské orgány prišli na ten e, podvod Audi. Takže mohli by ste nám povedať, e, čo v nadväznosti na to, čo zistili kalifornské orgány, máte v úmysle robiť? Nikto ďalší sa o slovo nehlási. Takže dám komisii možnosť, aby odpovedala. Ďakujem. Ďakujem za všetky otázky. Treba povedať, že má tie pripomienky a pochybnosti, ktoré tu odzneli, neprekvapujú táto diskusia do značnej miery. Aj, aj e, ten tón diskusie e, súvisí e, s RD2 do značnej miery. RDE2. E Pokiaľ by sa vtedy diskusia odohrávala ináč, tak možno aj RDE 3 a 4 by sa odvíjala ináč. My však tieto vyjadrenia berieme veľmi vážne, to, čo tu odznelo, a v tom ďalšom balíku sa snažíme skutočne vykázať z tých najnovších vedomosti a maximálne transparentne postupovať. Nede tu len o technický výbor a jeho prácu, ale je to aj spoločná práca mimovladných e, organizácií, vedeckých organizácií, e, priemyslu a členských štátov. Nie je to teda len nejaký technický výbor, kde si v komisii, e, ktorý sa zaoberá týmito emisiami v skutočnej prevádzke. My teda skutočne ja sa teda pokúsim odpovedať na vaše otázky. Ak na niečo pozabudnem, prepáčte mi to. Takže pokiaľ ide o ten rozmer častíc, to je veľmi platná otázka, primeraná otázka. My tu nehovoríme len o 23 nanometroch, to by nebolo dostatočné. Toto je výsledok dostupných technológií. Nejde tu e, o to, že sme si uvedomili, že treba ísť ďalej, pokiaľ ide o rozmery len vďaka tomuto návrhu. Práca na prispôsobovaní metodiky už začala pred dvoma rokmi v Ženeve, takže my na tom pracujeme. My si uvedomujeme, že je tu problém a e, že ten problém už e, vyvstal pred nejakou dobou a budeme pokračovať, až sa dopracujeme k výsledkom. Neviem, či to bude za rok, za dva, ale na tom pracujeme a bude to zahrnuté do legislatívy. Tento návrh je to maximum, možné maximum, ktoré môžeme zabezpečiť e, ohľadom konkrétnych rozmerov častíc. A pokiaľ ide o tú otázku usmernení, ja sa nechcem vyhýbať usmerneniam a rozhovoru o nich. Niekoľko poslancov o to však požiadalo, takže o tom budem teraz hovoriť. My pracujeme a pracovali sme na usmerneniach. Nie len tu, e, ale takisto aj s našimi kolegami z GRC, s vedeckou podporou. E, zaobrali sme sa legislatívnou praxou v Spojených štátoch. Analizovali sme možné prípady týchto blokovacích zariadení a inšpirovali sme sa tom, tým, čo sa v Európe za posledné roky odohralo. Nemáme v úmysle zmeniť základné pravidlá týchto blokovacích zariadení. Myslím, že legislatíva je v tomto zmysle celkom jasná. Ale treba zabezpečiť, aby proces e, typového schvaľovania prebiehal primeraným spôsobom. To znamená, rovnaká interpretácia vo všetkých krajinách, aby tu neboli prázdne miesta, aby sa to neriešilo rôzne na rôznych miestach. Takže my vypracúvame um, procesné pravidlá, pravidlá postupu, ktoré majú byť presné, pretože tie pravidlá ako také, tie základné pravidlá sú uh, jasné. Uh, samozrejme, treba si odpovedať na otázku, čo môže byť klasifikované ako blokovacie zariadenie. To musí byť otvorený zoznam. Pochopiteľne ľudská fantázia je neobmedzená, takže vývoj určite bude pokračovať dopredu, tak preto ten zoznam musí byť otvorený. Chceli by sme mať e, usmernenia hotové do konca roku, roka a stratégie ochrany motora sú, e, sú súčasťou toho druhého balíka a tento balík spoločne s, s usmerneniami by mal byť dostatočný na tieto ochranné stratégie a na to, aby sa s tými zariadeniami, e, blokovacími zariadeniami nakladalo primeraným spôsobom, ak také zariadenia budú potom citlivosť filtrov na teploty. Požiadam môjho kolegu, experta eh, RD EPN, ktorý sa zaoberá práve vzťahom medzi citlivosťou filtrov a teplotou, ale predtým ešte by som ešte sa zmienila o marži eh, faktorov zhody, alebo akokoľvek už to nazveme, keby sme nemali e, diskusiu o e, druhom balíku, asi by nikoho neprekvapilo, že je určitá tolerancia v prípade zariadení na meranie emisí v reálnej prevádzke, či už sú to pevné častice alebo čokoľvek iného. Samozrejme, ak to chcete nazývať faktorom zhody, tak to môžeme nazývať faktorom zhody. Ale o tomto sme na začiatku roka tak obširne nediskutovali. Je to veľmi nové zariadenie a e, nejde o to, či by sa správalo horšie alebo lepšie, ale správa sa iným spôsobom. Jednoducho taká je povaha toho nástroja, ktorý používate. Vy ste sa spýtali, či e, tie zariadenia sú vhodné na svoj účel. Áno, my sme v GC mali e, absolvovať trojročnú štúdiu o PEMS a táto štúdia e, jasne ukazuje e, možnosť merania ďalších rozmerov PM, ale dnešné zariadenia toto všetko ešte neumožňujú. Samozrejme, keď sme si zvolili 0,5, porovnávali sme laboratórne výsledky PEMS e, s inými zariadeniami podobnej, e, podobného typu. Samozrejme, tu máme e, prevádzkové podmienky, typ paliva podobne. To, to sú faktory, ktoré sme tam nemohli zahrnúť. My sme skutočne porovnávali len zrkadlovo a to bolo to minimum, ale nemôžeme zmeniť regulačné a meniť regulačné e, limity. E, tie sú také, aké sú. Možno to nastane o rok, o ale e, o to tu teraz nejde. My sme v prípade faktorov zhody museli zhodhadňovať iné prvky, nielen samotné zariadenie. Ale komisia neprišla s touto myšlienkou technicky vzaté. Nejde o to že by nám výrobci katalizátorov povedali, že sú zariadenia na meranie častíc, ktoré sú pod jeden. A, a počuli sme takisto, že sú zariadenia, ktoré majú e, až 300% e, e, nepresnosť. A takúto možnosť samozrejme sme zavrhli rovnako ako možnosť pod jeden celý, jedna celá, pretože ani jedno, ani druhé nie je reálne. Vychádzali sme eh, z dôkazov a tie nám ukázali, aké je to minimum dnes, ktoré môžeme použiť v prípade PM. A otázka postupu a ako bola zorganizovaná práca. Máte úplnú pravdu, mali sme stretnutia, kde boli zástupcovia priemyslu vo veľkých počtoch, ale každý tam môže prísť aj mimovládky by sa mohli zúčastniť vo väčšom počte, keby chceli. Keby tam bolo 50, e, bolo, keby ich bolo 50, mohli by sa všetci zúčastniť. Takže ten zoznam je úplne otvorený. Nie, že by sme pozývali všetkých, ale nemôžeme ani všetkých pozvať a nemôžeme ani niekomu zakázať, aby prišiel. Išlo nám o to, aby sa to stretnutie konalo primeraným spôsobom, aby sa každý mohol zapojiť a pokiaľ ide o zástupcov štátov, že tam boli len dvaja alebo traja, členské štáty už e, diskutovali o tomto e, návrhu štyrikrát v rámci TCMV, to znamená ten náš výbor, ktorý je na toto určený, takže členské štáty už mali možnosť o tom diskutovať. Neboli to len tie e, dve, dva alebo tri tie dva alebo tri, tie, to boli štáty, ktoré boli veľmi aktívne aj vo vypracúvaní e, tých e, pravidiel. Ale hovorím, všetky členské štáty už v rámci stretnutí na komisii mali možnosť sa k tomu vyjadriť. Um, Čo sa týka tých 30 sekúnd, či je to veľa alebo nie, myslím, že je to súčasťou definície a to teda nemôžeme meniť E, takto je to jednoducho na medzinárodných štandardoch zadefinované. My sa teda musíme týchto pravidel držať. A ďalšia zaujímavá otázka tomu, či sme príliš podrobní alebo nedostatočne podrobní, alebo či dokážeme vykonávať aj nezávislé skúšky. My s vami súhlasíme, ale ako veľmi dobre viete, súčasná legislatíva nie je zadefinovaná, e, takže komisia má isté obmedzené právomoci, ale súhlasíme v plnej miere s vami a preto sme predložili návrh nariadenia o typovom schváľovaní. Myslíme si, že pravidla by mali byť inak postavené, že by, by to mali byť e, mm, neočakávané, náhodné skúšky, e, nakoľko sa plnia normy. Teda my v tomto smere rozhodne súhlasíme. A ak e, vy sa domnievate, že je to správne, tak podporte návrh nariadenia, ktoré sme predložili. My s vami totiž plne súhlasíme. Súčasne, v súčasnosti totiž sú nastavené pravidla tak, e, že nám to neumožňujú. Chceme, aby sa preto rámec zmenil. A na záver by som dala slovo kolegyni, tá sa vyjadrí k otázke teploty a častitových filtrov. Ďakujem. Prekvapili ma dosť otázky. Zdá sa totiž, e, že došlo k istému nedorozumeniu v súvislosti s tým, čo dokážu a nedokážu eh, časticové benzínové eh, filtre. Máme teda filtre, ktoré zachytávajú, ale ak motor eh, má veľmi vysoké emisie, filter zachytí časť týchto častica a niektorá ďalšia časť však unikne. Dosť ma prekvapuje, že máte informácie o tom, že tieto vozidlá boli vybavené TPF a že je to vždy pod úrovňou 1 x 11, dokonca aj podľa údajov a odborovca, ktoré máme, tie naznačujú, že ak by sa, dajme tomu, testovalo pri teplote 0 stupňov, tak sa to zvýši z dvojnásobku na štvornásobok 10 k 11. Keď si to porovnáme s údajmi, ktoré máme o ťažkých palivách, teda sú to paliva, ktoré sú na trhu síce, ale nie sú bežne využívané, dajme tomu, predstavujú 5 európskeho trhu, to, to by zvýšilo úroveň o ďalšie 4 teda z toho vidíme, ako vozidlo, ktoré, e, dajme tomu, je e, vysoko nad limitom, už prekročilo, dajme tomu 10-násobne, ten limit e, už prekročilo aj limit Euro 6. Teda toto je limit, ktorý nám hovorí, že to môžeme teda ignorovať. Pozrieme sa len na to, nakoľko toto zariadenie meria tie isté hodnoty. Teda dali sme do laboratória vozidlá, mnoho vozidiel e, do rôznych laboratórií a e, vykonali sme množstvo rôznych meraní a tieto merania ukázali 50-percentnú do tých 30 e, ktorí ste spomenuli by. To sa týkalo nástroja, ktorý nebol z praktického hľadiska vhodný. Ten sa pri príliš nízkych teplotách znefunkčnil. Teda nemôžeme predsa zaviesť niečo, čo sa nedá využiť v celom priebehu testovania a skúšania. Myslím, že to je všetko. Thank you very much. I think Ďakujeme pekne sú nejaké doplnkové otázky? Claude, nevyjadrili ste sa k tematike Audi. Ste v kontakte s kalifornijskými orgánmi? V tejto konkrétnej veci nie sme v kontakte s americkými orgánmi. E, tento prípad sa totiž byl včera večer. Isté, že zatiaľ sme nenadviazali kontakt s kalifornskými orgánmi, ale Samozrejme sme v kontakte s agentúrou EPA. Za každým, keď sa takýto problém objaví, a budeme s nimi v kontakte aj v tejto konkrétnej veci. Ďakujeme pekne za vaše odpovede, za to, že ste boli ochotní prísť na stretnutie. A teraz sa dostávame k poslednému bodu na našom dnešnom programe a síce námietka podľa pravidla 106, čo sa týka povolenia látok bentazónu. Chcel by som požiadať všetkých kolegov, ktorí chcú opustiť sálu, aby opustili sálu v tichosti, aby sme mohli pokračovať v programe. Zatiaľ sme to tiež ešte neskončili s našim programom. Ak chcete odísť, prosím, odídite potichu. My chceme totiž pokračovať v práci. Dávam slovo spravodajcovi. Nech sa páči, pán Pavel Poc. Ide teda obnovenie schválenia účinnej látky eh, bentazón. Yes, thank you, Chairman. Thanks to colleagues for their generosity with... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj kolegom eh, za ich eh, zvorilosť, za to, že relatívne rýchlo a v tichosti opustili sálu. Úprimne povedané, už mám týchto námietok dosť, ale zároveň v tomto prípade som naozaj nemohol konať nejako inak. Opäť raz tu hovoríme o námietke k návrhu vykonávaciemu aktu komisie podľa pravidla 106. A opäť raz tu hovoríme o obnovení schválenia konkrétnej e, aktivity látky e, e, v, v prípade ochrany rastlín. V tomto prípade ide o bentazón, čo je často využívaným produktom v polospodárstve. E, tiež je tam vysoké riziko, že táto látka dostane do spodných vôd a e, veľmi často sa e, objavuje aj v meraniach pesticídov v spodných vodách, okrem iného Veľkej Británii. A tiež podľa uchádzača samotného táto situácia sa vyskytuje v celej EÚ. A táto zlučenina je aj endokrinným disruptorom. Komisia podľa mňa opäť raz neplní ustanovenie nariadenia 11.7 z roka 2009 o pesticídoch a týmto porušuje eh, princíp pre, prevencie, ako to stanovuje článok 191 zmluvy o fungovaní EÚ. Návrh výkonného nariadenia hovorí o tom, aby sa eh, povolil bentazón do 31. januára 2032 teda na, na maximálne e, možné obdobie 15-ročné povolenie, by malo byť udené napriek tomu, že komisia nemá k dispozícii údaje, ktoré by potvrdzovali bezpečnosť látky bentazón a neustále požaduje o tieto látky od uchádzačov žiadateľa, čo potvrdzuje e, výhľady k bezpečnosti tejto látky. Tento postup e, sa označuje za potvrdzujúci a je predmetom veľmi ostrej kritiky, pretože ešte predtým, než komisia dostane všetky údaje, vlastne už príjme rozhodnutie o schválení. E, rozhodnutie ombudsmana z 18. februára 2016 v prípade 12-2013 MBC o postupoch komisie v súvislosti s povoľovaním látok a umiestňovaním látok na trhu v prípade pesticidov vyzýva komisiu, aby prestala využívať tento postup, e, tzv. potvrdzujúci postup. E, komisia prijala tento návrh ombudsmanky z hľadiska pozastavenia tohto postupu, ale komisia zároveň neplní tento svoj prísľub. A sme toho svedkami aj v tomto konkrétnom prípade. Závažnosť tejto námietky možno nie je až taká vysoká ako námietka k aktívnym látkam, a konkrétne glyfocatu, ale v snahe zadrža- e, dodržovanie legislatívy je potrebné venovať sa tomu v dostatnej miere povolené látky, ak pripustíme, že v niektorých prípadoch sú nebezpečné a nesplňajú v plnej miere platnú legislatívu, tak je to jednoducho nepripustné. Podľa mňa by sme nemali povoliť aktívne látky na 15 rokov predtým, než máme konkrétnu analýzu rizika, predtým, než máme e, mieru rizika vystavenia tejto látky, je tiež e, predtým, než preskúmame e, charakter možného endokrinného disruptora v prípade danej látky a tiež Um, toxikologickej, reziduálnej, e, ďalej e, exikotologickej a z ďalších aspektov s tým súvisiacich. Dúfam, že kolegovia podporia túto moju námietku a dúfam, že komisia stiahne tento svoj návrh a predloží nový návrh po tom, čo budú mať k dispozícii všetky nové potrebné údaje. Ďakujeme pekne a teraz dáme slovo ostatným kolegom, neskôr pán Jár, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím, že je správne, že sme zdôraznili, že ide o vykonávací akt, teda parlament je len predružným orgánom, v skutočnosti to prejednáva medzi komisiou a radou. To je prvá vec. A ďalej druhá vec. Ja ako politik, ktorý sa angažuje v oblasti polnospodárstva, musím povedať, že náš najzávažnejší problém sa týka duálneho rozhodovania. Konkrétne mám na mysli to, e, že sa rozhodne, že táto látka je dobrá alebo zlá. Všetci pritom vieme, že život nie je takto čierno-biely. Už kolega povedal, že endokrinné disruptory v káve napokon sú tiež e, endokrinné disruptory, a nebudeme predsa zakazovať pitie kávy. Teda, tak ako vo všetkých oblastiach života, nejde tu e, e, o samotnú činnú látku, ale ide o jej koncentráciu a tiež o jej využitie. Isté, že o tomto sa môžeme do nekonečna spory diskutovať. V každom prípade e, je potrebné určiť, ako sa má bednazón využívať v hospodárstve. Podľa mňa neoprávňuje toto tvrdenie žiadosť pretože je potrebné mm, podrobnejšie zadefinovať všetky skutočnosti, sú k tomu dispozícii a vedecké štúdie. Samotná látka, e, tej sa to priamo týka, isté, že je to pesticíd. A pesticídy sú známe tým, že niektoré e, látky chránia, niektoré rastliny chránia a niektoré nie. To je ich e, základná vlastnosť. Myslím si, že pri správnom nasadení, pri dodržaní všetkých eh, obmedzení pravidiel eh, nakladania s touto látkou je eh, táto námietka, ktorú sformuloval kolega Poc, podľa mňa neopodstatnená. Toľko teda v krátkosti môj postoj a ja teda jeho návrh zamietam. Ďakujeme pekne, pani Gerling. Ďakujem, pán predseda. Som rada, že pán Poc už má e, plné zuby týchto námietok. E, ja už mám totiž plné zuby e, neustále opakovať moje reakcie na jeho námietky, ale predsa len ešte raz to zopakujem. Poviem teda ešte raz to, čo som povedala veľakrát. Nemôžeme neustále namietať voči postupu vykonávacích aktov, pretože sa nám to nepáči, že nie sme súčasťou tohto e, postupu. E, Naredenie toto už môžu z postupového hľadiska, aby sme nemali namietať v tejto situácii. Myslím si, že tým zosmiešňujeme náš výbor, tým, že celé toto konanie neustále opakujeme. A skôr alebo neskôr e, nás prestanú počúvať. Ja poznám mnohých, ktorí už nás počúvať prestali. Ale poďme k obsahu nesúhlasím s niektorými podrobnosťami v uznesení, nebudem prechádzať eh, všetky podrobnosti. Eh, už som to totiž viackrát urobila a nie všetci tomu venujú pozornosť. Eh, sústredím sa len na to najpodstatnejšie. A tu podľa mňa ombudsmanka bola nesprávne uvedená v uznesení v ustanovení 8 sa hovorí, že by mala vyzvať komisiu, aby prestala využívať tento postup. V skutočnosti ombudsmanka uvádza vo svojom závere, že a citujem, mala by využiť tento postup e, obmedzenie iba v skutočne odôvodnených prípadoch. Neznamená to, že by mala komisia tento postup presať využívať. E, znamená to, že by mala opatrne nakladať s jeho využitím. Teda je nesprávne tvrdiť, že ombudsmanka vyzva komisiu, aby prestala využiť tento postup tiež. E, ombudsmanka hovorí, že by sa mal uprednostniť spôsob požiadania akýchkoľvek relevantných informácií predtým, než sa príjme rozhodnutie o schválení. Teda E, tým sa dostávam k svojej ďalšej poznámke. Logickým záverom, ktorý z toho vyplýva, je, že využitím e, takéhoto potvrdzujúceho postupu komisia e, porušuje nariadenie PPP a pritom to nie je pravda, pretože v prípade metazónu jediné potvrdzujúce údaje, ktoré sa požadovali, sa týkajú testovania na možné pôsobenie ako endokrinného disruptora tejto látky, vychádzajúc zo štúdie, ktorá sa vykonala na potkanoch. Pritom ide o kontext uplatnenia dočasný kritérium deklinitých disruptoroch. E, tento proces ešte nebol uzavretý. Mm, nemôžeme sa preto definitívne vyjadrovať k jeho záverom. Je nepripustné, aby sme akékoľvek žiadosti e, na obnovenie schválenia naviazali na to, že vyčkávame na závery o endokrín disruptoroch. E, poslanci v tomto výbore sa veľmi nesprávne e, domnievajú, že ak e, niečo necháme prejsť na 15 rokov, že nebudeme schopní zostaviť, aj keby potom, keď sa uzavrie ten ďalší proces a ukáže sa, že daný výrobok je v rozpore s pravidlami a že by sa mal stiahnuť. Ešte stále bude možnosť ho stiahnuť z trhu. Neznamená to, že Ehm, sa musíme báť opätovného schvaľovania. A keď nemáme žiadne údaje o tom, že by sa malo zamietnúť toto obnovenie schválenia, eh, neznamená to, že by sme mali pozastaviť tento proces obnovenia eh, schválenia danej látky, pretože proces eh, určovania faktorov endokrinových disruptorov môže trvať ešte niekoľko rokov a my zabraňujeme vstupu na trh látok, ktoré sú užitočné a pri ktorých nie sú žiadne potvrdené e, námietky, ktoré by nám naznačovali, že by sme mali zastaviť proces obnovenia schválenia takejto účinné látky, konkrétne bentazónu. pán Gerbrandy, ďakujem. Úprimne povedané, ja som sa ešte definitívne nerozhodol tak ako mnohí kolegovia, ale rád by som si neskôr vypočul komisiu, aby nám vysvetlila, prečo prijala rozhodnutie, ktoré prijala. Pani Auken, Ďakujem. Ďakujem, pán Poc, za vašu námietku. Naša skupina zelených vás plne podporuje v tejto veci. A to sa netýka len endokrinných disruptorov, ktorých nemáme potrebné údaje k dispozícii. E, komisia napríklad uvádza, že miera toxickosti sa ešte neuzavrela, teda jej určenie a princíp preventívnosti, ktorý je bežne rozšírený v Európe, platí ale závery ombudsmanky eh, by sa tu nemali nejako spochybňovať. Ombudsmanka hovorí, že by sa tento postup mal zastaviť. V prípade, že sa ešte žiadajú ďalšie údaje, informácie, aj keď vo vašej krajine eh, možno eh, ombudsman nie je natoľko efektívny, v iných krajinách to funguje inak. Takéto schválenie dokonca aj na 15 rokov aj keď nevieme, aké to bude mať dopady, e, rozhodne nie je na mieste. Myslím si, že sa tým podkopáva nielen verejné zdravie, stav životného prostredia, ale tiež sa tým podkopáva dôvera v komisiu, pretože komisia opätovne ukazuje, že je slabá v prípade plnenia e, záväzkov legislatívy. A vidíme to opätovne aj u občanov, e, ktorí strácajú dôveru Vidia totiž, že neberieme vážne ani naše vlastné zákony, naše vlastné pravidlá a zásady. Dúfam teda, že možno sa nezhodneme úplne všetci, ale aspoň väčšina, bo podporíme túto námietku kolegu Poca. Ďakujem, teraz si môžeme vypočuť komisiu. Mm, je tuto do Flue. Za komisiu máte slovo. You, Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer. Benta Zon. Chcem zodpovedať, že nie som tu poprvýkrát. A tiež nie sme spokojní s e, týmto uznesením. zón je teraz v procese obnovy a dátum vypršania tej látky je jún 2017 a mm, prebehli prvé diskusie o našom návrhu, na ktorý sa odvolávate s členskými štátmi v regulačnom výbore. A rád by som pripomenul, než prejdeme k podrobnostiam, že náš proces schváľovania e, výrobkov pre ochranu rastlín je dvojkrokový e, postup. Hovoríme na úrovni EU o schváľovaní e, látok a potom je tam aj dôležitá úloha členských štátov pri povolovaní látok na ochranu rastlín návrh. Tento návrh vyjadril viacero špecifických obav, eh, hlavne podzemná voda a endokrinné disruptory, ale tiež eh, prierezové otázky sa spomínajú osobitne používanie hm, údajov o zhode a rád by som začal, keď už eh, toto spomenul aj kolega s tým pojmom údaj o zhode ombudsmanka, a to opakujem, čo povedala pani Karling, nepožiadala komisiu, aby e, prestala používať pojem e, údaj vo zvede e, v e, tom schváľovacom procese pre látky. Ombudsmanka vo svojom rozhodnutí sa odvoláva na použitie e, pojmu údajov vo zhode na základe predchádzajúceho zákonného e, predpisu smernice 91.4.4, eh, ktoré sa týkali eh, látok v procese schvaľovania eh, a tá smernica 91.4.1.4 nemala ustanovenia o zhode. Mm, ten pojem údaj o zhode je upravený v teraz platnej legislatív 11.07. Nariadenie 11.07 neupravá uprava upravuje, že sa nemá používať pojem conformatory e, data. E, to nariadenie umožňuje používať e, údaje o zhode v dvoch prípadoch. Poprvé, keď sú nové požiadavky, ktoré sa stanovia počas procesu hodnotenia, to znamená po predložení spisu žiadateľom, o ktorých žiadateľ nemohol vedieť v čase predkladania svojho spisu. Alebo druhý príklad je, kedy môžeme uplatniť údaj o zhode e, v prípade, že e, sa objaví e, nové technické a vedecké vedomosti počas procesu hodnotenia. My príjmame rozhodnutie ombudsmana, ombudsmanky samozrejme veľmi vážne. K ďalšiemu bodu endokrinné disruptory, tiež ich tak nazývam, ale e, nesprávne to hovorím, sa hovorí, že im chýbajú údaje, aby potvrdili e, endokrinné pôsobenie e, exon Takže nehovorím, že to musí byť endokrín destruktor. Položili sme ten pojem alebo požiadavku na no, údaj o zhode v súvislosti s endokrinnými disruptormi, aby sme e, riešili potenciál endokrinne e, spôsobených e, režimov a túto požiadavku na údaj o zhode táto unikla ESE počas hodnotenia pri klasifikácii bentazonu ako reprotoxín v kategórii 2. Pentazon bol klasifikovaný pred dlhým časom podľa naredenia CRP, ale e, táto klasifikácia nezahrňa e, žiadne ustanovenia o reprodukčnej toxicite a e, klasifikácia, hodnotenie klasifikácie robilo EKA ako povedal pán Dunset predtým, čo robí EK v oblasti ďalších látok. Takže eh, nariadenie CRP ne eh, predpokladá klasifikáciu eh, reprotoxinu pre dentazón a údaj, ktoré predložil žiadateľ, nevedel alebo neočakával, že sa to bude klasifikovať ako reprotox v návrhu EFSA a údaje, ktoré boli predložené, nie sú dostatočné, aby sa e, vyjasnili v tejto fáze endokrinné účinky bentazónu. A to je dôvod počas procesu hodnotenia nové vedecké technické vedomosti sa objavili a preto my ako komisia predpokladáme v terajšom návrhu, že požiadajeme od vedeteľa, aby predložil údaje, aby umožnili EFSA vyhodnotiť túto tému do konca roku 2018. Ďalší aspekt, ktorý bol prenesený a ktorý sa použil na spochybnenie bezpečnosti tej látky, bola podzemná voda a potenciál pentazónu eh, prenikať do podzemnej vody a toto sa nepopiera a to tiež jasne bolo podané v, mm, že v prípade, že sa tá látka e, nevhodne používa, tak e, sa vyskytuje v podzemnej vode. Žiadateľ predložil v žiadosti mm, široký počet e, reprezentatívnych využití a potenciál znečistenia podzemných vod sa hodnotí podľa tzv. focus modela, ktorý zohľadne rôzne agroklimatické podmienky a rôzne druhy pôd, takže my nerobíme hodnotenie pre jeden konkrétny región v Európe a jeden konkrétny pôdny typ. Toto je na mieru šitý a podrobný model, ktorý e, je poskytnutý na tento účel. Keď hodnotiteľ rizika sa príslušný členský štát uplatnil tento dobre overený model. To eh, bolo založené na rovnakom využití betonzónu eh, pri priniku do podzemnej vody, napríklad eh, pri obilninách 9 bolo identifikovaných 90 e, scenárov s použitím konkrétnej dávky ako bezpečných a pri ostatných e, reprezentatívnych využitiach do 960 gramov na hektár neboli identifikované žiadne rizika a pre schválenie látky by e, bolo dostatočné, aby sa identifikovalo jedno bezpečné využitie a pri obilinách a bentozóne máme 7 z 9 využití považovaných za bezpečné skvaľovanie látky vyžaduje, aby členské štáty kladli osobitnú pozornosť na ochranu podzemnej vody, e, keď povolujú e, látky na, a produkty na ochranu rastlín, vrátane bentátonom. Členské štáty môžu aj odmietnúť e, povolenie, ktoré udelil iný členský štát, ak majú opodstatné dôvody si myslieť, že tá látka predstavuje nepriateľnú hrozbu pre životné prostredie v tomto prípade. A to znamená, že nie sú povinní postupovať podľa princípu vzájomného uznávania. A e, na záver e, s tým návrhom vykonávacieho predpisu komisie je presvedčené, že sme neprekročili e, vykonávacie pravomoci, a my sme uplatnili pojem údaj o zhode, tak ako e, s tým počíta legislatíva. Preto neporušujeme rozhodnutie ombudsmanky a neporušili sme ten preventívny princíp a preto sme správne predložili e, návrh na obnovenie aktívnej látky prednazonu, pretože sme dokázali zistiť e, bezpečné spôsoby využitia. Ďakujem a teraz na záver debaty dáme slovo navrhovateľovi pánovi Pocovi. Ďakujem, pán predseda. Na pár sekúnd chcem povedať e, mojim e, ceným e, kolegom poslancom. Ja nerozporujem žiadnej z tých argumentov, ktorý ste spomenuli. Ja namietam proti tej lehote 15 rokov a spôsob, akým to bolo povolené. Ja nerozporujem využiteľnosť a užitočnosť v poľnohospodárstve a rozumiem, že táto látka môže byť povolená a skladovaná v poľnohospodárstve, ale nie týmto spôsobom a nie 15 rokov bez údajov, ktoré potrebujeme na to, aby sme vedeli, či táto látka je bezpečná. A tak to robíte teraz. E, Juli, chcem povedať, že to bere vážne, neobávajte sa a rozumiem, aký je rozdiel medzi nami a rozumiem, že vy e, radšej by ste postupovali eh, na základe eh, rizikového prístupu, ja radšej na základe preventívneho prístupu, takže to je hlavný rozdiel medzi nami a ja chápem eh, vaše mu stanovisko a si chcem povedať, že ďakujem za to, že ste potvrdili moje obavy. OK, we can close yeah, what... Ďakujem, môžeme uzavrieť našu debatu chcem len pripomenúť, že hlasovanie vo výbore NV bude 8. novembra a teraz e, môžeme uzavrieť e, na našu e, schôdzu a uvidíme sa zajtra ráno.